iné správy. Otázka, e, otázky súvisia s našim programom podľa e, pravidla 142 a v súvislosti e, s Venezuelskou republikou a rybolovom vo vodách e, francúzskej e, Guajany. E, máme tu žiadosť o urýchlený postup, naliehavý postup v súvislosti s rozhodnutím a o tom sa bude hlasovať na začiatku e, zajtrajšieho zasadnutia. Čiže ide o neliehavý postup e, v otázke e, rybolovu pri pobreží francúzskej Guajany. Od skupiny Zelených UFS som dostal požiadavku v súvislosti s dohodou